Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, vážené kolegyne. Vieme, že plenárne zasadnutie sa práve končí. Skončí sa o minútu, o dve. Takže môžeme hneď začať, pretože je 19.03. Vítam komisára, dezignovaného komisára a dezignovaného podpredsedu komisie Maroša Ševčoviča na vypočutí. Dúfajme, že je to jeho posledné vypočutie tento rok. Sme tu dva výbory, výbor Envy a ITRE. A za posledné tri týždne sme, sa, sme si už zvykli na spoločné vypočutia. Možno by sme sa aj v budúcnosti mali takto častejšie stretávať, nie len počas eh, vypočutí, ale aj pri iných príležitostiach. Vítam všetkých kolegov, všetky kolegyne z výborov Envy a ITRE. Vítam aj zástupcov verejnosti, európskej verejnosti. Toto je otvorené vypočutie verejne prístupné vypočutie môžu byť prístomní aj zástupcovia priemyslu alebo mimovládnych organizácií a iných združení. Chcem takisto poznamenať, že táto diskusia sa prenáša naživo na webovej stránke Európskeho parlamentu. Vítam preto aj všetkých e, divákov a poslucháčov, ktorí nás sledujú cez internet. Pán Ševčovič už mal vypočutí ako dezignovaný komisár pre oblasť dopravy a vesmíru. Pred výborom pre dopravu ITRE tam bol iba asociovaný výbor a oba výbory sa vtedy zhodli, že pán Ševčovič je kvalifikovaný na to, aby sa stal členom kolegia komisárov. Takže prvá otázka bola zodpovedaná pozitívne. Chcem ešte dodať, že dnes sa budeme sústrediť preto na nové portfólio pána Ševčoviča, dezignovaného podpredsedu Európskej komisie. Jeho portfóliom bude e, Energetická únia. Každý výbor je samozrejme zodpovedný za energetickú politiku špecifickým spôsobom. ITRE sa venuje napríklad úsporám energie, energetickej účinnosti, e, do, bezpečnosti dodávok alebo e, novým interkonekciám medzi energetickými sieťami a takisto e, zriadením transeurópskych sietí v oblasti energetickej infraštruktúry. Všetky tieto body, ktoré som spomenul, budú dôležitými témami, v portfóliu ďalšieho legislatívneho obdobia. A členovia výboru ITRE chcú zistiť, ako sa pán Ševčovič chce venovať týmto jednotlivým výzvam. Všetci kolegovia a kolegyne dostali dokumenty vopred, najmä list e, od predsedu komisie, ktorý popisuje portfólio dezignovaného komisára, takisto životopis pána Ševčoviča, takisto jeho vyhlásenie o finančných záujmoch a dostali ste aj e, písomné odpovede na dotazník, ktorý sme pripravili. Výbor Jury sa stretol dnes až o 18. hodine, čiže začal zasedať pred hodinou. A preto sme ešte nedostali list, alebo sme ho už dostali, takže práve mi oznámili, že ten list práve dorazil. V posledných dvoch, troch minútach sme ho dostali. A tak samozrejme ho rozdáme. Budete ho mať na stole do zajtra rána, pretože sa bude konať aj hodnotiace zasadnutie našich koordinátorov. Všetko teda je k dispozícii, tie dokumenty, ktoré som spomenul. A popre, poprosím teraz spolupredsedu kolegu Lavia, aby sa vyjadril. Nech sa páči. Ďakujem, pán Buzek. A ja by som chcel srdečne previ- privítať pána um, podpredsedu komisie, čiže dezignovaného pána komisára, pána Ševčoviča ktorý e, zastával mnoho úloh a funkcií počas svojej kariéry, napríklad na, zahraničnom, na ministerstve zahraničných vecí. Najmä v roku 2004 bol stálym zástupcom Slovenska pri EÚ. Potom sa stal nakrátko Európskym komisárom pre vzdelávanie, kultúru a mládež a v roku 2010 zastupoval e, funkciu e, podpredsedu komisie za medziinštitucionálne vzťahy a za administratíciu komisie Barroso II. V roku 2014 e, vo voľbách bol zvoleným poslancom do Európskeho parlamentu. Portfólio podpredsedu Komisie pre energetickú úniu je dôležité pre výbor e, pre životné prostredie. Najmä preto, lebo bude viesť a koordinovať prácu jednotlivých komisárov, a to komisárov pre klímu a energiu a takisto pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov. E, náš výbor sa dlhý čas zaujíma o ambicióznu politiku v oblasti životného prostredia a, v rám, a takisto aj pre znižovanie emisí. Je pre nás dôležitý trvalo udržateľný rast. E, podpredseda komisie pre túto oblasť musí zrealizovať energetickú úniu a takisto aj rozhodnúť sa v oblasti politiky pre životné prostredie. E, bude musieť zabezpečiť efektívny leadership a zjednotenú pozíciu EÚ e, e, v rámci medzinárodných rokovaní klimatických zmien. V Paríži sa bude totiž to konať v roku 2015 summit, ktorý by mal viesť k dohode. Takisto podpredseda bude zodpovedný za zelený rast a za to, aby Európsk, sa Európa stala svetovým e, lídrom v, trval, v, v inováciách a takisto aj v rámci Horizontu 2020. Pre európsku politiku v oblasti klímy je potrebné, aby sme zreformovali trh, uhlíkový trh, namie, najmä e, systém výmeny kvót. Určite kolegovia sa počas hearingu tomu budú venovať. A teraz vraciam slovo pánovi kolegovi Buzekovi. You, Ďakujem, pán kolega. Aká bude štruktúra nášho vypočutia bude rovnaká ako pred šiestimi dňami v útorok. Ale chcem ešte raz pripomenúť, e, že dezignovaný podpredseda Európskej komisie bude mať 13-minútový príspevok na začiatku a na e, záver dostane na prejav 5 minút na záver vypočutia. Po úvode, ktorý predniesie podpredseda Európskej komisie, súčasný aj budúci, pán Ševčovič, bude čas na 41 otázok, ktoré budú klásť poslanci. Skupina EFDD nebude klásť otázky. Máme tu tzv. ping-pong princíp, čiže Máme jednu, jednu minútu na otázku, dve minúty na odpoveď bez doplňujúcej otázky, čiže trojminútový slot. A prvé otázky budú klásť zástupcovia politických skupín a zvyšok e, sa bude realizovať na základe pravidla 162.1 rokovacieho poriadku. Všetkých vyzývam, aby sa pridržiavali svojich pridelených rečníckých časov. Máme tu toleranciu 10 sekúnd pre pána podpredsedu, komisie a 5-sekundovú toleranciu budeme dávať členom, poslancom. A po tomto dodatočnom čase vypneme mikrofón, bohužiaľ. 10 sekúnd pred ukončením každého rečníckého šlo- slotu budete vidieť hviezdičku a máme tlmočenie do 23 jazykov. Prosím, nehovorte príliš rýchlo pretože potrebujeme primerané tlmočenie do 22 jazykov. Samozrejme, môžete teda používať svoju rodnú reč. Pán podpredseda komisie, pán dezignovaný podpredseda komisie, poprosím vás, aby ste predniesli svoje